spravodajkyňa. Nech sa páči. Máte slovo, kolegyňa, kolegovia. Prosím vás, opustite sálu potichu a podľa možností jednotlivo nie v skupinách. Pani van Nivenholz. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegyňa, kolegovia, zajtra Prepačte ešte, počkajte chvíľku, prosím, dámy a páni, buďte férovi a správajte sa ticho. Opúšťajte sa, alebo bez toho by ste hovorili. Platí to aj pre predsedov politických skupín, pre pána Ferhovstata a pre pani Hams. Nech sa páči, pani kolegyňa, máte slovo. Srdečne vás vítam, dámy a páni. A teraz poprosím pani spravodajkyňu, aby sa ujala slova. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán komisár, kolegyňa, kolegovia, zajtra budeme hlasovať o nariadení o referenčných hodnotách, ktoré sa používajú vo finančných nástrojoch a zmluvách. V ostatných mesiacoch sa uskutočnili mnohé eh, vyšetrovania, ktoré sa konali mnohých podvodov No a to je aj dôvodom na skonštatovanie týchto dôležitých ustanovení. Pozrime sa v tejto súvislosti aj na Libor. Iba nemožno povedať, že išlo iba niekoľko podnikov, ktoré manipulovali. Tieto manipulácie konštatujeme aj pri dôležitých referenčných hodnotách. A preto je dôležité, aby sme mali dobré referenčné hodnoty pre finančnú stabilitu. Potrebujeme také systémy, ktoré budú predchádzať manipulovaniu referenčných hodnôt. Je dôležité zabezpečiť, zabezpečiť stabilitu finančnú. Ďalej potrebujeme ochranné klauzuly pre LIBOR, teda pre veľké referenčné hodnoty ale, alebo pre devizové referenčné hodnoty, ktoré sa denodenne používajú. Musíme sa postarať o to, aby existalo veľa indexov, ktoré ponúkame tak v Európe, ako aj mimo nej. Veľká ponuka vedie k tomu, že investori majú možnosť siahnuť aj po iných referenčných hodnotách bez toho, že by eh, bola táto veľká eh, ponuka, dochádza ku viazaniu týchto indexov na mm, menší počet referenčných hodnot. A tí, ktoré majú referenčné hodnoty, majú väčší vplyv a to je riziko pre finančné systémy a pre reálne hospodárstvo. Konkurencia obmedzuje systémové rizika a vedie ku lepšej trhovej disciplíne. To znamená, malé referenčné hodnoty by sa mali tiež mali brať v legislatíve do úvahy. Predložená správa je v tomto ohľade vyvážená berie do úvahy v rovnakej miere malé ako aj veľké referenčné hodnoty. Berie do úvahy tak referenčné hodnoty EÚ ako aj tretích krajín. Je to dôležité, aby sme chránili spotrebiteľov, aby nám rastli trhy, a okrem toho je to tiež dôležité na to, aby sme dosiahli cieľ, ktorým je únia kapitálových trhov. Z toho dôvodu právny text, ktorý bol prijatý 48 hlasmi, aby teda prešiel aj tu na plenárke. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom za kolegiálnu a konštruktívnu spoluprácu pri zostavovaní tejto správy. Teším sa na to, že budeme spolupracovať v rámci trialógu Chcem podporiť všetky politické skupiny o podporu, aby sme dostali, aby sme mali rýchly mandát v trialógu do konca roka. V skutku budeme mať pozitívnu legislatívu pre referenčné hodnoty. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyňa. A teraz má slovo pán komisár Jonathan Hill. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, reverečné hodnoty sa možno zdajú byť iba odbornou záležitosťou, ale vlastne sú v srdci sektora finančných služieb, sú základom, na ktorej sa vytvárajú finančné zmluvy, tvoria ovplyvňujú mnohé finančné produkty, ovplyvňujú mnohé investície a fondy, kde zabezpečujú občania svoju budúcnosť, určujú referenčné hodnoty hodnotu a z toho vyplýva skutočnosť, že musíme byť schopní veriť referenčným hodnotám, ale množstvo škandálov veľmi podkopal dôveru. A nezabúdajme, že e, to je zločin bez opäti. Podľa mňa manipulácia s referenčnými hodnotami je presne to isté ako kradnutie. Čiže to opätovné vytvorenie dôvody e, priparujeme, pripravujeme to, aby sa kontrolovali referenčné hodnoty, aby sa predchádzalo konfliktu záujmov. Transparentnejšie by sa mali stanovať reverenčné hodnoty a prispievateľia by mali byť kontrolovaní náležitým spôsobom. No a pokiaľ ide o kritické referenčné hodnoty, navrhujeme kolegia e, dohľadových orgánov, včítanie ESMA, aby boli k dispozícii referenčné hodnoty No a nie je to e, jednoduchá vec, je veľmi dôležitá. Chcem pogratulovať pani správodajkyni za tej zručnosti. Veľmi sa teším na diskusiu v trialógu. E, veľký rozsah pôsobnosti legislatívy vedie k tomu, že musia prichádzať do úvahy tak pre e, veľké aj malé referenčné hodnoty. Ikon navrhol skôr rizikový prístup a ja som veľmi rád, že ste na to mysleli a dúfam, že vám pomôžem docieliť príslušnú rovnováhu musíme sa zaoberať otázkou prístupu pre referenčné hodnoty tretich krajín. Chceme boli hranici otvorené, musíme zvážiť e, rizika. A tu opäť e, sa teším na tú diskusiu, ako dosiahnuť tieto ciele. Navyše si myslím, že to je ďalší dôležitý krok pri zabezpečení toho, že budeme mať moduly pre silný finančný systém a teraz tieto opatrenia musíme zrealizovať. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz za ITRE má slovo pani Marisa Matias. Nech sa páči. Ďakujem, Ďakujem pekne, pán predseda. Veľká väčšina spoluobčanov je priamo zasiahnutá týmito referenčnými hodnotami alebo benchmarkami. Teraz máme rôzne referenčné hodnoty, ktoré sa vyratávajú rôznymi spôsobmi podľa rôznych metódík a veľa referenčných eh, hodnot eh, sa z nich stávajú také všeobecné eh, statky. Takže preto aj ten mali by sme maximalizovať tento všeobecný výdobytok, avšak keďže je to manipulované, tak eh, častokrát eh, to vedie ku škodám a práve preto, že sú tieto škody tu eh, reálne, tak mali by sme niečo s tým urobiť. Sústredili sme sa teraz na niektoré základné veci, ktoré prikladajú dohľad nad trhmi. Teraz dve základné pozície týchto referenčných hodnot nedokážu zastaviť všetky tieto problémy. Modely, ako sme už povedali, majú sú veľmi rôzne, dochádza k mm, manipulácii k manipulácii s e, týmito systémami, takže čo e, vplýva nie len na e, konečného užívateľa, pretože to vplýva na cenu, ktorú musia platiť rodiny a tá je veľmi premrštená a naviac nemôžeme hovoriť a nespomenúť eh, stret zaujímav, ku ktorým častokrát dochádza, pretože tá správa o kontrolách nie je dobrá. Preto vítam túto legislatívnu iniciatívu. Ide správnym smerom, pretože ach, eh, myslím, že je to naozaj veľmi dôležité. Môj je stanovisko sa snaží zminimalizovať eh, zraniteľnosť týchto hodnot, uľahčiť, ako došlo, aj, hm, ako došlo k tomu vyhodnoteniu a či sú vlastne všetky tieto hodnotenia dostatočné, aby mohli odrážať Eh, celú situáciu. Takže hm, ako by sa dali z, ako by sa dalo zabezpečiť, aby ten úžitok z toho naozaj bol a aby eh, tie nežiaduce účinky tu nastávali. Avšak zatiaľ nie som eh, spokojná, pretože to zatiaľ nebolo verejnosťou prijaté a tie referenčné hodnoty, ako sa k ním pristúpilo ešte to má dosť veľké rezervy. Nie je to ešte dosť proporcionálne a nemáme tu ešte dobrú definíciu toho, čo vlastne je tá referenčná hodnota s kritickým významom. Preto si myslím, že napríklad skupina zelených a socialistov predložila návrhy, ktoré by mali byť zásadné, aby sa zabezpečilo efektívne eh, ošetrenie tejto situácie. Však všetko to bolo odmietnuté a myslím si, že pre takúto citlivú oblasť, ako je táto, je to zásadné, aby sme nielen predstierali, ale naozaj konali a to, čo bolo predložené, že nie je dostatočné preto, aby sme boli spokojní a aby sme mohli dôverovať týmto hodnotám. Ďakujeme pekne. Teraz politické skupiny v mene EPP má teraz slovo pán Ludek Niedermayer. Dve minúty, prosím. Ďakujem pekne, milí kolegovia. Bolo úplne jasné zo strany spravodajkyne a takisto zo slov Lorda Hilla, že situácia bola v minulosti zlá a má dôsledky na vieryhodnosť a na ekonomiku. Počuli sme, že spravíme veľa krokov, aby boli finančné trhy silné. Dnes podľa všetkého robíme posledný krok pri vytvorení silného finančného prostredia práve, aby sme mali silný finančný priemysel. Sústredujeme sa na vytvorenie referenčných hodnôt. Tak ako povedala spravodajkynia, ten návrh je e, dobrý, ale žiaľ predchádzajúci parlament to neschválil. Možno je dôvod ten, že e, je to veľmi technická e, tematika. Bude dôležité, aby sa vyriešili otázky, ktoré sa týkajú konzistencie tejto, tohto nariadenia s medzinárodným kontextom budeme brať do úvahy názory Joska a takisto režim tretich krajín. Som veľmi rád, že som mal možnosť pracovať na tejto legislatíve so spravodajkyňou, pretože bola za vyvážený prístup, za lepšiu proporcionalitu medzi nariadením e, veľmi e, dôležitých e, faktorov na zlepšenie kvality No a súčasne sa ukazuje, že situácia E, tvárov tvár tretím krajinám, e, vytvárať správnu rovnováhu, pokiaľ ide o dohľad a zodpovednosť ESMI. Myslím si, že máme pred sebou veľmi dobrý návrh a pevne verím, že nám parlament dá silný mandát na rokovania s ESMov, pretože tu máme rozdiel medzi e, názormi Európskeho parlamentu a komisiou. Dúfam, že splníme očakávania Ďakujem pekne a teraz v mene spolu D má slovo Jonas Fernández. Dve minúty, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som chcel eh, spravodajcovi poblahoželať, takisto aj všetkým tieňovým spravodajcom eh, za tieto rokovania ohľadom nariadenia, na ktoré sme pracovali za posledné mesiace. Myslím si, že to značne vylepšuje ten bežný návrh komisie. Takisto aj postoj mojej socialistickej skupiny eh, sa zameril na to, aby sa to vylepšilo, celá táto kontrola referenčných hodnot, hlavne ktoré sú kritické a preto, aj keď budeme zajtra o tom hlasovať, my sme sa snažili nájsť definíciu definíciu e, kvalitatívnu e, tohto kritickej, e, tejto kritickej referenčnej hodnoty, ktorá by uľahčila nám život a okrem teda, okrem tých kritických referenčných hodnot, toto sú verejné hodnoty, tak ako už to povedal kolega Matias, toto nám umožní stanoviť rozumnú cenu pre dohľad a takisto aj pre spotrebu a takisto aj pre tie kompetentné orgány dohľadu ako náhle tento text výjde z dverí tohto parlamentu. Preto si myslíme, že tá legislatíva e, a vôbec ten, tá definícia, na ktorej sme sa dohodli, kritickej referenčnej hodnoty a tak ďalej, e, sú veľmi dobré a môžu byť e, základom pre oveľa lepšie lepšiu kontrolu no, celého tohto trhu, tak ako už som už povedal, samozrejme, že to rokovanie bolo veľmi komplikované, museli sme ustúpiť z niektorých aspektov a táto proporcionalita, o ktorej hovorila spravodajkyňa a takisto aj predchádzajúci rečník, znamená to, že tie nekritické referenčné hodnoty budú mať reguláciu oveľa e, menej restriktívnejšiu, ale pokiaľ ide o našu skupinu, vnútroštátne kontrolné orgány budú mať e, možnosť a manevrovací priestor na to, to, aby eh, vykonávali dohľad nad eh, týmito nekritickými referenčnými hodnotami eh, počas tej postanalýzy. A nakoniec sa nám podarilo dospieť k dohode že e, tie e, referenčné hodnoty tretich krajiny e, nie je no, to úplne to, čo by sme si želali, ale umožňuje nám to aspoň to, že európsky spotrebitelia budú mať oveľa širšie a oveľa zásadnejšie referenčné hodnoty k dispozícii. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Fernández. A teraz za ECR má slovo pani Kane Swinburne. Dve minúty, prosím. Thank you. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za e, ťažkú prácu a za ten citlivý prístup k tejto téme. Snažila sa vyhovieť v kompromisnej pozícii mnohým politickým skupinám. Hlasovať sa bude zajtra. Tento text je dobrý rámec pre národné príslušné orgány na to, aby mohli vykonávať e, dozor nad správcami referenčných hodnôt. Tento režim zabezpečí, aby sa chránili investori, ale aj spotrebitelia v celej EÚ. Tento prístup sa dobre zameriava na prísny režim pre kritické e, referenčné hodnoty a takisto aj na e, ostatné referenčné hodnoty, kde je menej prísny. Tie sú to referenčné hodnoty, ktoré sú nahraditeľné. Tento režim umožní investorom a spotrebiteľom rozhodnúť sa, e, či sú spokojní s kompiláciou referenčných hodnôt a môžu využiť alternatívy, ak si myslia, že je to potrebné. Proporcionálny prístup e, tohto textu k nekritickým referenčným hodnotám vítame. Avšak bude to umožnené iba vtedy, ak si aj členské štáty budú môcť zvoliť inú alternatívu, e, dať nekritickú e, referenčnú hodnotu na e, dôležitejšie, prominentnejšie miesto na vlastnom trhu. Malo by byť možné dať kritický štatút nejakej referenčnej hodnoty, ktorá podľa členského štátu bude manipulovateľná. Počas rokovaní s komisiou chcem, aby všetky strany dbali aj na to, a v akej interakcii sú ustanovenia tretich štátov a naše ustanovenia k referenčným hodnotám. Princípy IOSCO na meranie ekvivalentnosti sú tu veľmi dôležité na to, aby sme zlepšovali štandardy pre správcov týchto referenčných hodnôt. Nesmieme vytvárať problémy, ktoré e, vyplývajú z iných legislatívnych aktov, ktoré majú extrateritoriálne účinky. Ďakujem rokovaciemu týmu a teším sa na trialóg. Dúfam, že dosiahneme všetci dobrý a použiteľný výsledok. Ďakujem. Ďakujem. A v mene ďalších politických skupín pani Sylvie Goulard, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, že ste medzi nami. Chcel by som poďakovať eh, celé skupine ALDE, pretože v mene jednotnosti, tak ako to bolo počas predchádzajúceho mandátu, lebo tam vieme, ako veľmi dlho, eh, ťažká bola táto otázka. Veľmi som eh, ocenila vaše silné slova. Pán komisár, dúfam, že vás budú viesť aj počas trialógu. A keď možno, teda uvidíme, budete mať pred sebou trošku také ostražitejšie štáty, tak by ste mali tento spôsob reči použiť aj pred nimi. Myslím, že aj Kore sa podarilo dostať k vyváženému výsledku, pracovali na tom aj ďalšie politické skupiny, myslím, že musíme to tiež zdôrazniť. Avšak osobne by som radšej bola za to, aby ESMA bola ešte taká rozhodnejšia, aby, pretože sme vytvorili tento úrad dohľadu práve na to, aby na vnútornom trhu nebola možnosť Eh, všelijako eh, obchádzať eh, veci táto inštitúcia bude zohrávať aj úlohu toho posledného rozhodujúceho prvku pri kritických referenčných hodnotách. Myslím, že to je kľúčový prvok. Všetky tie referenčné hodnoty, ktoré nie sú medzibankové alebo ktoré nemajú úcvnie, nie sú naviazané na výmenný kurz. Takisto aj známy index je bol takisto e, zvolený a tiež e, bude slúžiť ako referenčný prvok pre príslušné e, orgány dohľadu. Pán komisár, keby tu bola rada, povedala by som to aj rade, avšak chcem pritiahnuť až vašu pozornosť na úlohu všetkých týchto úradov dohľadu, ktorá je neustále ohrozená. Bude veľmi ťažko možné nájsť dobrú rovnovahu medzi úzkou spoluprácou a medzi Mm, proporcionalitou, pokiaľ ide o e, počet všetkých týchto referenčných hodnot. Ale myslím si, že pragmaticky, keď sa k tomu postavíme, tak sa nám podarí e, dosiahnuť e, dobrý výsledok. Ďakujem pekne v mene triologu. Ďakujem a teraz v mene skupiny GUE NGL pán Juaristi Abaunt. jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Hill spomenul, že manipulovať to znamená kradnúť. A ja som chcel vám hovoriť o RPH a o tomto nariadení, ktorý, ktoré by malo byť práve, alebo ktoré malo mať za cieľ manipulovanie s referenčnými hodnotami Avšak tie minimálne požiadavky, ktoré tu stanovuje táto normatíva, budú veľmi zásadné a IRPH nebudú splnené. Napríklad eh, mali by sme zverejniť eh, tie eh, údaje, ktoré sa týkajú indexu, to, čo sa v IRPH vlastne nesplňa, pretože ide o tajné údaje. A takisto ani ďalšie údaje tam nie sú spomenuté, pokiaľ ide o dopyt a takisto ponuku. Tento parlament by mal zakázať, aby rodiny, ktoré majú minimálne príjmy, aby nemuseli platiť týchto 300 eur naviac v porovnaní s tými hypotékami, ktoré používajú ako referenčnú hodnotu IRBOR. Myslím, že to je naozaj zneužívanie, pretože sú to rodiny, ktoré žijú v chudobe a ktoré naozaj sú zúfale. Tento, toto nariadenie nemôže e, zhoršiť e, toto, túto situáciu, kde banky zneužívajú e, tento stav. Ďakujem a teraz v mene skupiny zelených pán Filip Lamberts, nech sa páči. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Čo je veľmi zaujímavé v histórii referenčných hodnot je to, že e, porušovania práva častokrát ešte aj mimo e, hospodárskej krízy a finančnej krízy e, pokračovali a bolo ich veľa. My sme si mysleli, že to je len počas takéto krízy. Spomínali sme Deutsche Bank, ale takisto aj ďalšie banky, ktoré sa zabávali teda v úvodzovkách, že manipulovali s týmito referenčnými hodnotami v ich prospech počas mnohých rokov a možno, že ešte doteraz tak robia. Niektorí povedali, že áno, dobre, teraz sú odsudení na to, aby platili tie pokuty, ktoré sú zaplatené bankami a nie jednotlivými osobami. Avšak chcem pripomenúť, že tieto pokuty sú dokonca aj daňovo odpočítateľné, takže vlastne je to nakoniec ťahnuté z daňových poplatníkov. Eh, je dobré, že ten, toto nové nariadenie už uvidí svetlo sveta. Chcem poďakovať Kore za túto úžasnú prácu, ktorú vykonala a my eh, sme sa snažili v kompromisnom duchu dospieť až skoro k, ku koncu. Čo sa stalo na konci? Eh, niektoré pozmeňujúce návrhy na poslednú chvíľu boli stiahnuté z tejto legislatívy niektoré ukazovatele, ktoré by inak boli považované za kritické, pretože ste hovorili a spomínali o kritické referenčné hodnoty a tie ďalšie soft referenčné hodnoty. A tieto kritické vlastne teraz nie sú zahrnuté v tejto legislatíve. Takže jedinú vec, ktorú môžem povedať, je to, že vítam to, že členské štáty, ktoré vládu najviac alebo najviac kontrolujú tieto referenčné hodnoty, čiže Veľká Británia e, vôbec sa zúčastnila toho, aby teda bola schválená takto oveľa prísnejšia legislatíva, ako máme teraz tu k dispozícii, ktorú budeme schvalovať. Avšak pýtam sa, či v oblasti legislatívneho riad, um, finančného riadenia, e, či nakoniec e, to ponecháme na rozumný úsledok e, členských štátov, aby sme nakoniec mohli aplikovať túto legislatívnu. A nemôžeme naozaj byť spokojní s tým, aby tá definícia, čo to znamená kritická referenčná hodnota, bola ponechaná na úsudok členských štátov, pretože ak na poslednú chvíľu ešte zajtra vzhľadom alebo cez pozmeňujúce návrhy sa nám to podarí pozmeniť, tak za to vám budem veľmi vďačný. Ďakujem.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 Ďakujem, pán komisár, drahí kolegovia. Keď sa pozrieme na tú diskusiu, ktorá sa venovala tejto otázke, otázke referenčných hodnot, tak sa snažíme nájsť výsledok tejto diskusie, ktorá ma sklamala, pretože všetko bolo v tom duchu, že musíme nájsť konsenzus, aby sme sa vyhli tým predchádzajúcim škandálom. Až kľútam, že kritické referenčné hodnoty boli stanovené príliš obmedzujúce a že sa to nebude aplikovať len na IRBOR a LIBOR. Takže teraz by som ešte chcel zdôrazniť niektoré záležitosti udalosti, ktoré sa týkajú bankových škandálov, na ktoré musíme zareagovať. Napríklad škandál ohľadom Libora je len manipulácia s trhmi, okrem e, iných, e, napríklad FOX a tak ďalej. Ide o škandál a, e, a e, HSBC. E, ide o pranie špinavých peňazí a takisto aj o ďalšie takéto záležitosti. E, čím e, viacej to ponecháme len tak na voľno, tak tým viacej tieto miliard eur pokud vlastne nie je nič, pretože je, je to len malá suma v porovnaní s desiatimi miliardami eur, ktoré z tohto získajú. Musíme si položiť otázku, ako teda máme túto pekelnú dynamiku a tento začarovaný kruh roztrhnúť. Mali Mali by sme byť eh, oveľa efektívnejší, mali by sme konečne eh, otvoriť eh, kapitálové trhy, aby sme mohli takýmto spôsobom odhaliť všetky škandály. Ďakujem. Pani posel Eva Paunová. Pani poslankyňa Paunová, tri minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Finančné trhy trpeli kvôli údajnému manipulovaniu referenčných hodnôt. Mali by sme zastaviť tieto praktiky, musíme znova obnoviť transparentnosť finančných systémov a dôveru na trhoch. Preto vítam tento návrh a gratulujem všetkým kolegom a kolegyňam, ktorí spolupracovali na tejto správe. Vytvorili totiž rámec na to, aby sme sa mohli podobným problémom v budúcnosti vyhnúť. Väčšina štátov EÚ nemajú nemá pravidlá a právne úpravy, pre referenčné hodnoty, e, tzv. benchmarks. A preto by sme mali vytvoriť určitý harmonizovaný rámec pre tieto um, hodnoty v EU. Takýto rámec vytvorí viac dôvery a takisto zvýši finančnú transparentnosť a stabilitu v Európe. Mali by sme sa pozrieť aj na účinky týchto nových pravidiel na trhy Ak niekto donúti ľudí, ktorí poskytujú tieto údaje, pracovať lepšie, kvalitnejšie, aj tak e, sa potom môžu snažiť ešte meniť tie pravidla alebo sa im úplne vyhnúť. A preto musíme zabezpečiť alebo vytvoriť taký systém, ktorý by nevytvoril dodatočné nové bremeno pre e, operátorov na trhu. Ale napriek tomu vítam tento návrh, pretože zvýši transparentnosť. Ďakujem. Teraz pani poslankyňa Pervonš Beres, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Chcem zagratulovať spravodajkyni, pretože toto je naozaj technická téma, ale zároveň veľmi dôležitá. E, my sme sa tu dnes e, zišli kvôli tomuto textu, preto, lebo došlo k škandálom ohľadom Euriboru a takisto aj Liboru. A táto kritika spochybňuje stabilitu finančných trhov a takisto ohrozuje ich dobre fungovanie a v konečnom dôsledku má aj skutočný dopad na financovanie reálneho hospodárstva. A preto bolo potrebné, aby sa Európska únia v tejto téme zmobilizovala. E, opäť tu dnes máme na stole kompromis. Ja ľutujem, ako sa tam upravili tie dozorné orgány, pretože tieto orgány dennodenne um, vydávajú analýzy a ja si myslím, že ich pozícia by mala byť posilnená, najmä pokiaľ ide o definíciu kritických ukazovateľov a ich dozorovanie. A necháva sa tu takisto príliš široký priestor pre členské štáty pri definovaní tých nekritických indexov. A ešte jedna vec. Európska únia teraz príjma naozaj náročnú legislatívu a bude na jednej úrovni s legislatívou ostatných častí sveta, avšak nezohľadňuje sa tu, a aké pokroky sme urobili v rámci EÚ, zohľadňuje sa tu iba práca, ktorá sa zrealizovala na úrovni IOSCO. Ale ja si myslím, že my v EÚ by sme mali ísť ďalej. Ale napriek tomu želám veľa um, úspechov rokovaciemu týmu. Ďakujem. Ďakujem za... Žiaľ, musím dodržiavať rečnícky čas. A teraz poprosím pana poslanca Stanislava Ožuka za ECR má jednu minútu. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúca. Správa sa snaží riešiť problematiku referenčných hodnôt vo finančných nástrojoch a zmluvách. Pracuje sa na definícii a neskôr potom na kľúčových faktoroch a nekľúčových faktoroch. Je tu snaha určiť zásady e, pri referenčných hodnotách, ktoré používajú tretie krajiny. Táto, toto nariadenie má prispieť ku zlepšeniu situácie, znížiť priestor na manipulovanie s referenčnými hodnotami a na opätovné vytvorenie dôvery vo finančné trhy. Videl by som niekoľko oblastí, ktoré by sa dali vylepšiť, napríklad pokiaľ ide o predpisy, ktoré sa týkajú projektov alebo vytváranie nových adekvátnych projektov pre oblasť, v ktorej pôsobia správcovia. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán poslanec. Nevidím ďalšieho rečníka. A teraz má slovo pani Barbara Kapel na jednu minútu, prosím. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár Hill. Transparentné referenčné hodnoty sú dôležitú pre stabilitu finančného trhu. Keď si zoberieme ten objem 500 miliónov, pokiaľ ide o finančné nástroje a zmluve, ktoré spočívajú na referenčných hodnotách, vidíme, aká dôležitá je správa, aká dôležitá je e, transparentnosť. O škandále Libor sa už dnes hovorilo, takže sa ukazuje, že iba transparentnosť môže vyriešiť problematiku zneužívania, tak pri vstupných dátach, ako aj pri metodológii. To tiež ukázal škandál Libor. Môžeme sa dohodnúť na spoločnej metodológii, ale keď sa manipuluje so vstupnými dátami, tak sa nedá nič robiť. Totiž nemecká banka mala veľké straty v tejto, sú, v tejto súvislosti. Chceme vytvoriť transparentnosť, bezpečnosť pre správcov referenčných hodnôt, ktorí sa musia prihlásiť u ESMA musíme sa posunúť o krok ďalej. Dnes sa volá po e, lepšej makroekonomickej regulácii je dôležité, e, aby sme aj my konali. Ďakujeme pekne. Je tu na vás modrá karta. Akceptujete, prosím, modrú kartu? Áno. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Rád by som sa spýtal pani kapel našej kolegyne, keď sa dívame na manipuláciu, ktorá sa realizuje na trhoch konkrétne to robia veľké finančné inštitúcie, včítanie veľkých bank a v konečnom dôsledku máme tie kritické indikátory, ktoré sa vytvárajú v každom jednom štáte. Nemyslíte si, že Európska únia by mala zaviesť tieto kritické indikátory, ukazovatele vo všetkých e, európskych krajinách. Ďakujem pekne. To bola otázka, na, e, pa, otázka pána Frankulicu. Nazdávam sa, že spravodajca um, tu robil takú veľmi vyrovnanú zmes, pokiaľ ide o surovinové referenčné hodnoty, malé a veľké referenčné hodnoty. Súhlasím s touto správou. Ja si myslím, že všetko je v príslušnej forme e, regulované. Ďakujem. E, ďakujem pekne. A teraz pán kolega má Massimiliano Salini, 1,5 minúty. Nech sa páči, ďakujem pekne, pán predseda. Ten východiskový bod sa myslím týka toho, že toto je vynikajúca práca, kompilácia, ktorá viedla k tomuto narodeniu, pretože rešpektuje všetky tie zásady, ktoré sme si stanovili, aby sme vlastne mohli bojovať proti tejto kritickej situácii, aby sme stanovili a vytvorili ovzdušie dôvery, ak chceme e, urobiť a bojovať proti e, takýmto odsúdenia hodným škandalom a proti tomuto psychologickému terorizmu, musíme naozaj e, prestať pokračovať v tejto ceste a naozaj plniť svoju politickú lohu, tak preto chcem poďakovať a takisto aj vyzvihnúť prácu tých, ktorí toto zabezpečili. Myslím si, že vynikajúco stanovili, aké sú tie rozdiely medzi kritickými referenčnými hodnotami a na druhej strane referenčnými hodnotami, ktoré nie sú e, za takéto považované. V mojej krajine, v Taliansko, e, zažilo e, naozaj veľké ťažkosti, ktoré boli spomenuté napríklad s určitým s plnomocenstvom, kde mnohé krajiny, či mnohé rodiny No, e, e, verili takýmto e, bankám, takýmto referenčným hodnotám, veď mysleli si, že Defenage Deutsche Bank naozaj môžu vydávať také dôveryhodné cenné papiere a tak ďalej. Avšak preto im poplovanie mocenstvo dali. Avšak následne prišiel ten psychologický teror, ktorý som spomenula, teda to ovzdušie nedôvery, ktoré ti ktorému budem Ďakujem pekne. Kolega, môžete akceptovať modrú kartu? od eh, Paula Rybiga. Áno. Pán Rybik. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa spýtať pána Saliniho, čo si myslí o účinkoch na malé a stredné podniky a o tom, ako sa vyvinie byrokracia v tejto oblasti. Bude to mať pozitívne účinky? Prego, vole. Nech sa páči kolega, áno, veľmi rád odpoviem kolegovi Rubigovi. Pokiaľ ide o tie obavy ohľadom dopadov na postupu tohto typu, samozrejme, že môže to mať dopad na stredné a malé podniky. Ja sa súhlasím s týmito obavami. Niekedy mm, na takéto požiadavky už veľmi únavne odpovedám, pretože vždy sme sa snažili zohľadniť e, takéto e, e, dôsledky. Myslím si, že tá cesta je dobrá a myslím si, že tá prvá obava, ktorú by sme mali odstrániť, je obmedziť cestu úverových inštitúcií, aby sa zamerali v prvom rade na malé stredné podniky. Ako toto môže byť dosiahnuté? Práve cez radikálnu revíziu práve štruktúry riadenia takýchto inštitúcií na európskej úrovni. Nie je opečovné definovanie týchto referenčných referenčných hodnot. Ďakujem. I don't see... Nevidím tu uh, ďalšieho rečníka. Pani Nenu Jill tu nevidím, takže pán Kužmík má, nech sa páči, 1,5 minútu. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Myslím si, že manipulácia s indexom Libor, ktorú robili finančné inštitúcie a banky, vyústila do situácie, kedy mnohé podniky a súkromní um, investori zaznamenali obrovské straty. Európska únia sa rozhodla uh, zaviesť uh, teda uvaliť tresty vo, v miliardových výškach, ale myslím si, že už je na čase, aby sme konečne prijali legislatívu, ktorá by nám pomohla bojovať a predchádzať takýmto škandálom v budúcnosti. Tento dokument ide týmto smerom, ale mám tri výhrady. Poprvé je potrebné posilniť štandardy a pravidlá, pokiaľ ide o kritické referenčné hodnoty. Po druhé, musíme zabezpečiť, aby sa tu nemohlo um, zneužívať, aby nedochádzalo k zneužívaniu a potrebujeme väčšiu transparentnosť o, e, o všetkých referenčných hodnotách, aby používateľia boli lepšie informovaní ako doteraz. No a tretia vec, prístup je potrebné takisto zabezpečiť, pokiaľ ide o správu týchto referenčných hodnôt. A keď tieto kritéria budú aplikované, budeme schopní e, bojovať proti takýmto škandálom, respektíve im predchádzať v budúcnosti. Ďakujem za váš príspevok. A teraz pán poslanec, eh, pán Daniel Buda, nech sa páči. Ďakujem. Pán predsedajúci, Európska únia sa vždy starala o všeobecnú ekonomickú stabilitu a takisto o stabilitu trhov s komoditami. V tomto ohľade finančné nástroje, ktoré sa používajú na uzatváranie E, kontraktov musia byť riadené jasnou a predvídateľnou legislatívou, ale je potrebné si uvedomiť, že referenčné hodnoty sa často používajú na manipuláciu trhu a preto musíme identifikovať mechanizmy a opatrenia, ktoré majú predchádzať e, manipulácii, aby sme sa vyhli z e, deformácii trhov. Keďže trhy sa vyvíjajú a menia rýchlo, zákonodarcovia tu musia zabezpečiť určitú rovnováhu regulácie a disciplíny, aby to malo odstrašujúci účinok na tých, čo chcú manipulovať tieto indexy. E- ekonomické trhy a rôzne ekonomické reality si vyžadujú rôzne typy indexov a referenčných hodnôt. Európska únia musí vytvoriť nejaký mechanizmus na reguláciu referenčných hodnôt, ktoré fungujú v rôznych členských štátoch ale členské štáty by mali regulovať e, tie referenčné hodnoty, ktorých účinky sú iba národné. Musíme takisto zvýšiť transparentnosť v tejto oblasti tak, aby každý mohol príjmať informované rozhodnutia. To je jediný spôsob, ako zabezpečíme spravodlivú súťaž medzi správcami referenčných hodnôt v EÚ aj mimo EÚ. Ďakujem. A teraz e, prišiel čas na uh, voľnú rozpravu, keď ty aj. Pani Mariana Te- Petir, nech sa páči. Smatram da je potrebno donošenje uredbe kojom će se na razini Unije uspostaviti zakonodavni okvir. E, uznesenie, ktoré bolo navrhnuté, ktoré by chcelo vytvoriť legislatívny ramec, pokiaľ ide o referenčné hodnoty, ktoré sú používané na tento účel pre uh, Eh, finančné nástroje, eh, toto je zásadné, takisto je ochrana spotrebiteľov ako aj investorov. Takisto je dôležité, aby sme zohľadnili všetky referenčné hodnoty, eh, ktoré slúžia na stanovenie hodnoty finančnej dohody alebo ktoré slúžia na meranie správneho Eh, správneho výkonu. Eh, myslím si, že by sme mali zabezpečiť eh, základné požiadavky pre referenčné hodnoty v rámci tohto nariadenia. Preto podporujem tento zásadný cieľ a pokiaľ ide o dopad na rozpočet, tento by nám nemal brániť v tom, aby sme schválili to na, toto nariadenie a domnievam sa, že výhoda správneho riadenia referenčných hodnot, hlavne tých kritických, je to najlepšie riešenie a čo môžeme týmto spôsobom čo najlepšie vykompenzovať e, tie náklady na to vynaložené. Pokiaľ ide o e, výmenný kurz e, a manipulácie, ktoré boli spomenuté v rámci kritických referenčných hodnot v oblasti energetiky, nám ukazuje, že naozaj toto nariadenie máme povinnosť prijať. Kaputo. Ďalším rečníkom je Nikola Kaputo. Ďakujem pekne, pán predseda. Finančné hodnoty majú eh, častokrát, eh, sú častokrát manipulované kvôli referenčným hodnotám a takisto aj výmenými kursami, či už v oblasti Euboru alebo Liboru. Tak ako to bolo spomenuté, takisto môže eh, to spôsobiť konflikty, môže rôzne ekonomické oblasti Eh, ohroziť, ako aj investorov a spotrebiteľov. Okrem toho aj občania, občania, ktorí sú veľmi citliví momentálne na, finančnú, eh, na otázku finančnej situácie, mali by sme urobiť eh, všetko preto, aby sme naozaj tento postup zabezpečili, že bude legálny. Preto si myslím, že je potrebné naozaj z Eh, urobiť niečo preto, aby sme posilnili transparentnosť a takisto aj implementovať eh, čo najväčší eh, rôznorodý počet referenčných hodnot, ktorý by bol proporčný, takisto zabezpečiť oveľa väčšiu harmonizáciu a takisto aj znížiť také systémy mm, ktoré by preferenčným spôsobom zabezpečili transparentnosť pre všetkých ľudí, ktorí každý deň chcú investovať a tým pádom môžu byť vystavené riziku. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Teraz pán Notis Marias, nech sa páči. Vážený Vážený pán predseda, banky ako Nemecká banka dostali obrovský trest, veľkú pokutu, zaplatili miliardy za Libor, ale nepostačuje to. Niektoré banky sa zachránili počas krízy, no, ale teraz vedú politiku, vojnovú politiku proti malým dlžníkom a napríklad hypotéky, ktoré boli vystavené vo švajčiarských frankoch a zmenou kurzu narastli e, nekonečné sumy No a ochrana pre spotrebiteľa nie je dostatočná. Konkrétne napríklad sa takéto úvery neriešili, takže je dôležité chopiť sa dôležitých opatrení pre všetkých tých, ktoré majú úvery vo švajčiarských frankoch a tí vlastne museli odpísať v dôsledku zmenu kurzu 1,5 miliardy frankov. Ivan Jakovčič je ďalším rečníkom, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, je zrejme, že podporujem túto správu. Myslím si, že náša spravodajkyňa sa vybrala správnym smerom. Mali by sme už konečne ukončiť manipulovanie, manipuláciu s týmito referenčnými hodnotami v bankách a mali by sme naozaj urobiť to, na čom sme pracovali posledné mesiace, posledné roky. Musíme sa snažiť posilniť stabilitu finančného systému a dosiahnuť správne fungujúci kapitálový trh. Môj kolega pred chvíľočkou hovoril o nespravodlivých eh, postupoch a takisto aj pri eh, podvodoch pri švajčarských fondoch, kde banky si naplnili svoje vrecka a naši spolupčania prišli o peniaze a stali sa otrokmi pôžičiek. Myslím si, že naši spolupčania si zaslúžia našu solidaritu. My ako politickí predstavitelia musíme o tom hovoriť práve na takomto mieste, akým je aj Európsky parlament, pretože sa to týka všet, všetkých ľudí, všetkých občanov Európskej únie. Pán poslanec Emanuel Glezos. Αδελφοί, Deutsche Bank τον επέσχυντο ρόλο που έπαιξε η Deutsche Bank στη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα. Negatívne prípady sa môžu odzrkadliť aj na situáciu v Grécku. Totiž bol to veľký tlak na obyvateľstvo práve z dôvodu, že sa nevyrovnali e, vojnové dlhy. A možno sme naozaj urobili nesprávny krok e, so záchranou bank. V Grécku sa ukazuje, že už e, e, roky trpí grécky ľud na to, aby sa zachránil bankový systém od roku 2010 až do roku 2014 sme mali 267 miliard, teraz sme dostali a opäť sme ich museli zaplatiť späť a to už jednoznačne poukazuje na to, že tieto snahy vzýšli na prázdno. Pán kolega Igor Šoltes. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mohli by sme povedať, že konečne máme na stole tento návrh. Nariadenie sa uberá správnym smerom, pretože od referenčných hodnôt závisia mnohé finančné inštitúcie. Ide o miliónové hodnoty Viazané sú na to aj mnohé investície, mnohé hypotekárne úvery, môže to viesť ku veľkým stratám. Z toho dôvodu sa musíme postarať o to, aby referenčné hodnoty ostali stabilné. V minulosti sme pozorovali veľké manipulácie, veľké špekulácie. No špekulácia a manipulácie sú nástroje, ktoré slúžia a vytvárajú fiktívny finančný kapitál a ten vládne svetu. A z toho dôvodu musíme vytvoriť lepšiu transparentnosť a potrebujeme takisto sankcie a mechanizmy dohľadu. Ďakujeme pekne. A teraz pán poslanec Frunzulica. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vítam skutočnosť, že v, tomto, v tejto správe sa podarilo vytvoriť rovnováhu medzi kritickými a nekritickými referenčnými hodnotami. Ako som už spomenul pred chvíľou, som proti tomu, že kritické referenčné hodnoty by mali vytvárať jednotlivé členské krajiny Európskej únie. A súčasne si myslím, že je veľmi dôležité, aby rámec európskej legislatívy bol vytvorený na to, aby sa predchádzali tieto škandály, ktoré sa uskutočnili v minulosti. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom pani spravodajkyni za veľmi dobrú rovnováhu, ktorú dosiahla v texte. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz v mene Európskej komisie má slovo eh, pán komisár Jonathan Hill. Vážený pán predsedajúci, ďakujem. Ďakujem všetkým poslancom za príspevky. Bola to vynikajúca rozprava. Domnievam sa, že mm, tu panuje do veľkej miery zhoda. Zhodujeme sa v tom, že musíme už niečo robiť, aby sme zastavili manipuláciu, ktorej sme boli svetkami v minulosti. Takisto sa zhodujeme v tom, že transparentnosť je dôležitá, takisto chceme lepšiu reguláciu, better governance, takisto chceme lepšiu e, legislatívu a lepší dohľad nad trhmi. Spravodajkyňa teda predstavila dobrý rámec, i keď si uvedomujem, že niektorí chcú ešte prísnejšiu reguláciu, či už ide o dohľad reguláciu alebo definíciu nekritických referenčných hodnôt. Vypočul som si všetky názory a som si istý, že e, náš pokrok e, na tomto spise bude rýchly, nájdeme určite nejaké riešenie a to bude dobre pre investorov, pre spotrebiteľov, zvyši to dôveru v trhy a takisto to bude dobre pre finančnú stabilitu. Potrebujeme tieto záruky čo najskôr musia začať účinkovať čo najskôr. Mnohí poslanci hovorili, že nám dlho trvalo, kým sme sa dostali do situácie, v ktorej sme dnes. Takže e, tento návrh chceme ešte viac urýchliť. Máme vietor v plachtách v súčasnosti a domnievam sa, že výsledkom toho bude, že na európskych trhoch sa používať robustné referenčné hodnoty, ktoré budú brániť zneužívaniu. A takisto príjmeme mm, určite opatrenia, ktoré zabránia zlyhávaniu referenčných hodnot. Ďakujem spravodajkyni aj tieňovým spravodajcom za e, intenzívnu prácu. Myslím si, že naozaj to bola úspešná práca. A ja sa veľmi teším na konštruktívne rokovania počas trialógu. Dúfam, že e, trialog bude rýchlo e, završený, pretože toto je téma, ktorá musí byť vyriešená čo najskôr. Ďakujem, pán komisár, hovorí predsedajúci. Teraz dostane rečnícky čas pani Cora van Nieuwenhuizen, spravodajkňa. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa chcem poďakovať všetkým rečníkom za cenné príspevky do dnešnej rozpravy. Teším sa, že som dostala takúto širokú podporu. Samozrejme, nemohla som všetkým vyhovieť na 100%, ale teším sa z toho, že táto správa je predmetom širokej podpory. Ďakujem za všetky komplimenty. Odovzdám to aj môjmu spolupracovníkovi Günterovi Válovi, ktorý takisto veľmi tvrdo pracoval na tejto správe. No a ďakujeme aj e, Petre, ktorá e, nám radí v politickej skupine a ďakujem aj sekretariatu výboru EKON. Bola to moja prvá správa a nebolo ľahké dodržať všetky pravidlá, všetky lehoty, ktoré platia v Európskom parlamente pre správy. Niektorí vnímajú túto správu možno trošku kriticky preto, lebo si myslia, že Libor a Euribor sú jediné kritické referenčné hodnoty, ale to nie je pravda. Okrem kvantitatívnych kritérií tu zavádzame aj kvalitatívne kritéria. hodnotenia musia byť pravidelné a iba na základe nich stanovíme, či referenčné hodnoty sú kritické alebo nie. Nechcem reagovať na všetky argumenty, to by trvalo príliš dlho, ale chcem um, ešte e, doplniť, dodať, že sa teším na rýchly trialog s radou a komisiou, aby sme čo najskôr začali regulovať tieto referenčné hodnoty. Ďakujem. Blahoželám pani keď nekončím túto rozpravu. Hlasovať budeme o tejto správe zajtra.